programe je správa pani Harkin o činnosti, dosahu a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014. Slovo na 4 minúty má pani spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem úprimne poďakovať kolegom za naozaj veľmi dobrú konštruktívnu spoluprácu na tejto správe. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom aj e, výborom, ktorí e, vynikajúco prispeli, e, kolegovi Žanovi Polovi Denanovi z výboru pre rozpočet. Zaoberáme sa dopadom a pridanou hodnotou EGF. V našej správe zaoberáme sa aj budúcnosťou. Navrhujeme efektívnejší, efektívnejší EGF je to malý fond v porovnaní napríklad e, s Európskym sociálnym fondom a je e, mladým fondom, ale e, to nám umožňuje možno ho lepšie formovať do budúcnosti. V tejto správe popisujeme, ako môžeme pomôcť zvýšeniu efektivity tohto fondu, aké modely partnerstiev prinesú lepšie výsledky pre um, zamestnancov, ktorí v dôsledku globalizácie prišli o svoje pracovné miesta, ako môžeme ovplyvniť proces tak, aby uh, E, aktuálnejšie odpovedal na potreby zamestnancov, ako dosiahnuť lepšiu hodnotu za vynaložené peniaze pre zamestnancov aj pre daňových podplatníkov, ako efektívnejšie vynakladať tieto financie, ako zabezpečiť relevantné údaje, ktoré nám umožnia hodnotiť výsledky e, fungovania tohto fondu a napokon, ako môžeme pomôcť zabezpečiť personalizované, lepšie koordinované opatrenia, ktoré by boli ušité na mieru potrieb eh, prepustených zamestnancov. Pretože takýmto spôsobom urobíme dve veci, vyjadrime našu solidaritu s nimi v zložitých časoch a po druhé pomôžeme im v období prechodu k trvalo udržateľnému pracovnému miestu. Takže čo robí tento fond odlišným napríklad od ESF? Eh, eh, v prvom rade zaoberá sa naliehavými eh, situáciami. ESF je štrukturálnejšej povahy. Oba majú svoje prínosy a bolo veľmi pozitívne, pozitívne vidieť, ako členské štáty využívajú ESF ako komplementárny nástroj k EGF. Tiež navrhujeme, aby členské eh, štáty dosahovali synergie medzi ESF a ESI pričom e, tento môže byť iba ďalšími opatreniami, ktoré budú stimulovať e, na investície a tvorbu nových pracovných miest. Takže aké sú pozitíva Eh, vďaka úsiliu všetkých aktérov, eh, komisie, parlamentu, členských štátov sa situácia zlepšila. Teraz sú tu založení aj eh, SZČO. Môžu vlastne uplatňovať si nároky z tohto fondu. A ja chcem poďakovať komisii za takéto e, zmeny. E, financovanie sa zvýšilo na 60 viac členských štátov EGF e využíva. Súčasťou sú aj viac personalizované opatrenia. A Dvor auditorov nám e, hovorí, e, že príjemcovia z fondu EGF e mali úžitok z personalizovaných, lepšie koordinovaných opatrení a členské štáty si viac zvykajú na tento fond a lepšie ho uplatňujú. Ale ešte stále sú tu niektoré negatívne stránky. Členské štáty nepoužívajú EGF dostatočne a veľmi často nepoužívajú výnimky. No a financovanie bolo skrátené na 150 miliónov, z 500 miliónov, implementácia rozpočtu je len 55%, ale zlepšuje sa to a je tu koncentrácia žiadosti vo výrobe, automobilovom priemysle a leteckom priemysle. Potrebujeme iný sektor a zohľadňovať potreby prepustených zamestnancov. Treba zmeniť ich tak, aby reagoval na ich potreby a členské štáty musia sprístupniť verejne všetky relevantné informácie o prípadoch EGF a musia stanoviť kvantitatívne uh, ciele. E, a by sa dali merať úspechy. A ďalej EGF musí zaručovať pridanú hodnotu EÚ pre prepustených zamestnancov a potom môžeme e, vyzývať a žiadať jeho pokračovanie. Ďakujem pekne, pani Harkin. Slovo dostáva pán Denanota. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, no skutočne spravodajkyňa a jej hodnotenie tohto fondu hm, odpovedá aj názorom výboru pre rozpočet. Rád by som dodal tri veci. Poprvé, tento fond je veľmi užitočný na to, aby zamestnanci nezostali bez riešenia a bez nádeje po ich prepustení. Po druhé, fond na svoje a posteriori a procesy treba zrýchliť. No a po tretie, a to je myslím najdôležitejšie, bolo by dobre pomáhať pri prevencii ako pri ani proti následkom. A preto ja žívam anticipáciu rôznych rôznych zmien spôsobených globalizáciou, technologickým vývojom a tak ďalej. A dnes eh, myslím, že komisia by mala zohľadniť eh, túto dimenziu a podporiť eh, návrhy, ktoré presadzuje Európsky parlament s podporou zamestnancov. Myslím, že existuje skutočná perspektíva pre malé a stredné podniky, ktoré by sa vyhli také náročnej situácii, v akej sa ocitli dnes. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani komisárka Tyson. Nech sa páči. Thank you, president. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážení spravodajcovia, spravodajkyne, vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, chcel by som, chcel by som poďakovať pani Harkin, spravodajkyni a spravodajkyni za spravodaj pánovi Denono za pozornosť, ktorú venovali EGF, odkedy v roku 2007 začal fungovať. Táto správa je pre nás veľmi užitočná napriek niekoľkým zlepšeniam, ktoré boli v období e, predchádzajúcom a reflektované náležite vo fungovaní fondu. Napriek týmto zlepšeniam ešte je tu priestor na ďalšie. Je to nástroj, ktorý sa používa v núdzi. Zdieľam vaše názory, že v súčasnom stave E, tento fond sa nemôže použiť na náhradu zaniknutých pracovných miest, aj keď existuje takáto dohoda s odbormi VU. E Čo sa týka záverov správy súdu auditorov a vyhodnoteniu fungovania EGF, v súčasnom nariadení sa e, s týmto už zaoberali. Napríklad sú systémy, ktoré podporujú národný prísun prostriedkov a zo 41 týždňov sa zredukovalo e, časová lehota na 28 týždňov. Ja som rada, že ste ocenili úsilia komisie, ktorá vytvorila štandardizovaný postup na manažment a žiadanie o príspevok z fondu EGF. Týka sa to takisto systémov výmeny elektronických údajov, ktoré zlepšili celé fungovanie a postup. Od augusta 2016 modul podávania správ EGF eh, e je dostupný v SFC a dúfam, že toto zlepšenie bude prijaté a ako náhle začne všetko naplno fungovať, to bude ocenené. Prvé dôsledky vyhodnotenia EGF eh, e za obdobie 2014-2020 sa objaví na konci tohto roka pokrie výnimky, napríklad prístup k EGF e, pri rôznych e, žiadostiach o finančné prostriedky, napríklad vo veku 55 a viac e, ľudia, ktorí pracujú v rybolovnom hospodárstve, majú nárok a takisto ľudia vo veku od 15 do 24 rokov, ak splnia konkrétne podmienky pri strate pracovných miest. Súčasné nariadenie o EGF pomáha vytvárať rovnováhu na trhu práce a takisto to má vyjadriť solidaritu s mladými nezamestnanými ľuďmi na trhoch, kde je vysoká úroveň nezamestnanosti mladých. Komisia zdieľa vaše názory, že EGF musí ďalej poskytovať pomoc tým, ktorí žijú v regiónoch eh, majúcich nárok na prostriedky z iniciatívy pre mladých záruky pre mladých, aj po tom, čo e, výnimky vypršia. Som rada, že komisia včera predložila návrh na rozšírenie týchto výnimiek, čo je súčasť e, posúdenia v strede obdobia viacročného finančného rámca. Malé a stredné podniky mali menej šanci dostať podporu z EGF, keď museli prepúšťať ľudí v porovnaní s veľkými podnikmi. Ale Spolufinancovanie z fondu EGF bolo možné a malé a stredné podniky zase dostávajú preferencie z národnej úrovne. Intervenčné kritéria článku 3.1a sa dajú využiť. Napríklad Španielsko využilo tieto intervenčné kritéria článku 3.1b, keď prišlo o prepustenie 500 ľudí a tam patrili aj malé a stredné podniky v tom istom sektore, ktoré boli umiestnené v predmetných regiónoch. Rada by som pripomenula, že komisia podporuje posúdenie kolegami, partnermi, vytváranie partnerstiev, posudzovanie najlepšej osvedčenej praxe, podporuje stretnutia kontaktných ľudí, ktorí majú na starosti EGF. Komisia organizuje takéto stretnutia dvakrát ročne a členské štáty na tejto platforme si môžu vymeniť osvedčené praktiky. Podporujeme takisto výmenu informácií, aby bolo možné sa poučiť z toho, čo už iní e, zažili a zakúsili v rámci EGF. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pani komisárka Tyson za váš prejav. A nasledujúci rečník je Slongerio. z nich sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. E, v čase hospodárskej stagnázie a čoraz väčšej globalizácie je dôležité veľmi e, dbať e, o situáciu ľudí, ktorí sú znevýhodnení touto situáciou. Myslím si, že obchod ktorý vždy e, súvisel e, s posunami v prosperite a tiež e, to vplyvňuje ľudí, ktorí nemajú taký podiel na raste a prosperite, ktorý produkuje takýto globálny obchod. Za to sú zodpovedné členské štáty, ale čo sa týka zmierňovania týchto dopadov, tento fond je veľmi dôležitý a preto komisia by mala zohľadniť e, odporúčania z výboru INTA v obchodných rokovaniach. Musíme mať na pamäti straty pracovných miest a pracujúci musia byť súčasťou plánov reštrukturalizácie podnikov tak, aby dokázali skutočne si vyjednať sociálne plány z prírodného charakteru. Dúfam, že sa nám podarí zlepšiť fungovanie tohto fondu a že bude Ehm, pomáhať tým, ktorí nemajú prospekt z globalizácie. Ďakujeme pekne. Týmto sme ehm, si vypočuli ehm, výbor pre obchod a teraz e, dostáva e, slovo pán Valiz z výboru pre kontrolu rozpočtu. Ďakujem pekne. E, snažíme sa vďaka tejto správe tiež získať lepší prehľad o aktuálnej situácii Ide tu o prístup e, k všetkým údajom, ktoré sa týkajú tohto fondu. Je potrebné e, predložiť všetky podrobnosti, tak aby bolo možné e, preskúmať okrem iného hospodárske vyhliadky a my vo výboru pre kontrolu rozpočtu sme sa tiež zamerali na konkrétne regióny, ktoré sú postihnuté hromadným prepúšťaním pracovníkov. V prípade presunu výroby do tretich krajín v prípade e, ukončenia výroby e, či e, odchodu podniku z dôvodu agresívnej daňovej politiky v členských štátoch by sa mali všetky tieto osobitosti zohľadniť. A tie firmy, ktoré presúvajú výrobu mimo Európskej únie, by mali znášať časť týchto nákladov. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pán Dojč v mene výboru REGI. E, ďakujem pekne. Ja som mal na starosti vypracovanie stanoviska vo výboru REGI k tejto správe. Chcel by som upozorniť na to, že tento fond EGF a ako aj fond ESI sú úzko prepojené, sú tam synergie, tie by sa mali využiť v plnej miere, aby sme dosiahli ešte lepšie výsledky. Politika súdržnosti nám pomáha zmierňovať negatívne dopady krízy. A e, tiež umožňujú udržateľné formy zamestnanosti. Na to, aby sme našli dlhodobé riešenia, musíme e, v plnej miere využívať synergie, musíme tieto synergie aktívne hľadať a tiež musíme hľadať prepojenia medzi jednotlivými rôznymi fondmi žiadosti, respektíve lehota na schváľovanie žiadostí na čerpanie prostriedkov z fondu EGF bola stanovená 10 mesiacov a to je príliš dlhá lehota. Akékoľvek opatrenia e, na skrátenie tejto lehoty e, by boli vítané. Podľa môjho názoru ďakujeme pekne. Teraz e, dostaneme slovo, dávame slovo pani Blinkevičiute v mene výboru FAM. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni. Musíme uznať, že tento fond EGF pomohol mnohým ľuďom, ktorí prišli o prácu v Európe. Tento fond je veľmi významný z hľadiska dopadov hospodárskej finančnej krízy, keď mnoho podnikov a dokonca celých priemyselných odvetví e, čili ťažkosti a majú ľudia prichádzajú o prácu. V mojej krajine e, tiež ľudia čerpali podporu z tohto fondu v sektoroch stavebníctva, elektroniky a tak ďalej. A pre nás v Litve to má veľký význam, keďže sme mali trh práce. V mene výboru FAM chcem zúrazniť, že iba tretina príjemcov prostriedkov z tohto fondu boli ženy. Zrejme to súvisí s tým, že sektory, ktoré boli najpostihnutejšie globalizáciou, sú sektory, v ktorých sa zamestnávajú najmä muži. Chcela by som však vyzvať komisiu, aby venovala tejto otázke pozornosť, aby prihľadala na to, aby ženy tiež dostali dostatočnú podporu, aby mali k dispozícii také pracovné možnosti, ktoré naj, najviac zodpovedajú ich potrebám. Tiež chcem požiadať, aby sa vyhodnocovali údaje aj podľa toho, nakoľko sa integrujú pracovníci podľa rodovej príslušnosti na pracovnom trhu po tom, čo e, došlo k prepusteniu zo zamestnania, či sú schopní nájsť si uplatnenie inde. Ďakujeme pekne. Myslím, že v tomto smere sa môže spolahnúť na pani komisárku. Ona sa veľmi angažuje e, pre potreby žien v sektore práce. Teraz e, dáme slovo rečníkom mene politických skupín. Najskôr mene EPP dostáva slovo pán Šogor. Ďakujem. Ako sme sa už včera zhodli e, v rozprave, nedá sa nejako nahradiť dlhodobá vízia reindustrializácie Európy Zároveň však platí, že kedykoľvek môže dôjsť k nepredvidateľným udalostiam, ako napríklad štrukturálne zmeny, zmena pomeru obchodných partnerov, zmena miery rastu v Európe, ale taktiež vývoj v iných regiónoch sveta, čo môže výrazne postihnúť naše priemyselné odvetvia a našich pracovníkov. A preto je potrebné mať takýto celoeurópsky nárazník v istom slovozmysle, aby sme dochádzali chrániť našich pracovníkov. Tento fond e, sa už osvedčil v mnohých e, nepríjemných situáciách v Európe, najmä prostredníctvom podpory, ktorú poskytol e, tisícom nízko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú o mnoho zreniteľnejší takýmto náhlým zmenám v ekonomickom prostredí. Je na mieste podrobná analýza slabých aj silných stránok tohto fondu a tiež by bolo potrebné e, nájsť spôsoby, ako zefektívniť využívanie tohto fondu v budúcnosti. Chcem sa poďakovať spravodajkyni aj za veľmi plodnú spoluprácu. Ďakujeme pekne. Ste ochotní prijať e, otázku vo forme modrej karty, pán kolega? Nech sa páči, pán Šani. Ďakujem za to, že dostávam priestor. Vážený pán Šogor, ja s vami súhlasím, ale chcem sa vás opýtať na jednu konkrétnu vec. Čo sa nemyslíte? Veľmi zložité rokovania, ktoré sa týkajú dohody TTIP. Myslíte si, že tento pakt by zaistil dostatočné sociálne práva, alebo by by zvyšil potrebu uplatňovania tohto fondu EGF. E, čo sa týka sociálnych otázok, myslím, že e, tu e, veci vnímame rovnako. Budeme sa teda snažiť to zabezpečiť čo najoptimálnejšie. Ďakujeme pekne. A teraz v mene SAD dostáva slovo pani Arena. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za jej prácu aj spoluspravodajcom. Chcela by som sa tiež poďakovať pani komisárke za jej oznámenie zo včerajška, keď povedala, že sa predlží lehota aj existencia tohto fondu. Za toto teda ďakujeme. Tento fond umožňuje pomôcť pracovníkom, ktorí prišli o prácu z dôvodu e, e, zásadných štruktúrálnych zmien svetového obchodu v kontexte globalizácie ktorom dnes žijeme, musíme tento nástroj obhajovať, ba dokonca ho ešte posilniť, pretože všetci vieme, že globalizácia má takých, ktorí z toho majú prospech, ale aj takých, ktorí prospech nemajú, a dokonca týchto ešte viac. Teda potrebujeme viac prostriedkov, a tiež musíme e, zvýšiť mieru možnosti zásahu a tiež zohľadniť e, mimoriadne podmienky, aby sme sa dokázali lepšie prispôsobiť e, konkrétnym osobitostiam v teréne. Pani komisárka práve povedala niečo, čo ma zarazilo. Povedala, že tento fond by nemal nahrádzať obchodnú politiku a pritom pani komisárka Malstrová hovorí e, presný opak. Vo svojej všeobecnej politike uvádza v písomnej forme, že tento fond EGF by sa mal nasadiť práve s cieľom vyvážiť negatívne dopady trhu a obchodu. Je dosť zaražajúce, že keď sa robia dopadové štúdie, pani Malstrom tvrdí, že neexistujú žiadne negatívne dopady tohto obchodu. Mm, teda je dosť zaražajúce e, takéto rozporúplné vyjadrenia komisie na túto tému. Aj v iných oblastiach e, sú e, takéto vyjadrenia, že údajne to nemá negatívne dopady na polospodárstvo, napríklad takéto zmeny v obchode a pritom vieme, že tieto dopady sú. A dokonca by sa mali lepšie predvídať, mali by sme s nimi počítať, mali by sme lepšie ich očakávať do budúcna, aby sme pomohli e, pracovníkom a nie priemyslu a podnikom. E, pracovníci totiž e, strácajú možnosti v dôsledku takýchto zásadných zmien. Ďakujeme pekne. Teraz Ďakujem pekne a teraz v mene skupiny EKR dostáva slovo pán Gerike. Zdá sa, že tu nie je. Takže v skupine, v mene skupiny ALDE dostáva slovo Pán Kalvet Šelbron. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. No, ešte raz by som chcel všetkým zaželať. Dnes už po tretíkrát dobrý deň, už ma počujete uh, eh, tento, tejto náročnej téme. Eh, som rád, že ste tu, pani komisárka. Ďakujem vám za vašu prácu. Ďakujem všetkým zúčastneným, samozrejme, najskôr pani spravodajkyni, pani Harkin. A teraz eh, k téme. Akékoľvek asymetrické šoky alebo hospodársky vývoj, ktorý veľmi rýchly, vždy vedú prechodným časom alebo prechodnému obdobiu, ktoré môže byť veľmi nepriaznivé. A už eh, tu správne zaznelo, že takéto situácie sa objavujú častejšie, ale s európskym modelom chceme tieto, počas tohto prechodného obdobia podporiť tých slabších. Dobre, tieto prostriedky treba nasadzovať a používať tak, aby znevýhodnené regióny sa mohli zotaviť a ľudia našli opätovne cestu na pracovný trh. A aký problém je tu teraz eh, v tomto fondu, eh, treba, mal by byť eh, zamerané trochu horizontálnejšie, dalo by sa diskriminovať medzi jednotlivými podnikmi alebo regiónmi. Tento aspekt treba zlepšiť, ale do prácu komisie v rámci sociálnej koherencie dospieť ďalej nemôže prestať. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz sa v mene skupiny GUE NGL dostáva slovo pani Bojlan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať pani Harkin za jej prácu na správe a rada by som povedala to, čo povedali ostatní kolegovia, že EGF je pozitívny a užitočný fond, no a použitie tohto fondu sa často používa na odstraňovanie zlých politík, Európskej komisie. Je to politika deindustrializácie a voľného obchodu, ktoré hlavne vytvorili potrebu existencie EGF. A len, že tieto podniky spôsobili stratu pracovných miest, ale oslabili aj práva zamestnancov a priniesli nenapraviteľné sociálne škody. Ja súhlasím s výzvou vyššej transparentnosti a v slovách o v revízii v polovici platnosti na úrovni členských štátov, tak aby členské štáty mohli hodnotiť pokrok a čoskoro identifikovať otázky, ktoré si vyžadujú zásahy v krajinách ako je Írsko, sa EGF nevyužívalo riadne a toto je nespravodlivé pre zamestnancov, pretože tí sú tí, ktorí trpia E, keď sa financovanie nevyužije tým najlepším spôsobom. Ja tiež vítam slova o vytvorení lepších pracovných podmienok a pracovných vzťahov e, s dobrovoľníckým sektorom a komunálnym alebo mimovládnym sektorom, pretože oni e, veľmi potrebujú, ako som povedala, toto je veľmi dobrá správa. Ja opätovne chcem poďakovať pani Harkin za jej prácu pri dosahovaní konsenzu a ja ju v každom prípade podporím. Ďakujem pekne. Pani Bojlan, modrá karta. A otázka, chcete zareagovať? Nech sa páči, máte slovo, ďakujem pekne. A pán e, podpredseda, pani Bojlan, ja úplne súhlasím so začiatkom vašej analýzy e, s problémami s EGF, ale vy akceptujete alebo nie princíp, že už samotná existencia EGF umožňuje riaditeľom veľkých, eh, veľkých spoločností, keď eh, zvažujú prepušťanie eh, a vedia, že môžu prepustiť viacej ľudí a prejdú im, prejdú im ich rozhodnutia vďaka existencii EGF a ak by to neexistovalo, tak národné štáty by ich prinútili vyplatiť riadne odstupné pre tých, ktorí odchádzajú. Ja súhlasím s väčšinou toho, čo ste povedali, avšak ako niekto, kto je členom odborových zväzov už veľa rokov, tak ja presadzujem záujmy zamestnancov a myslím, že treba urobiť viac eh, na to, aby bolo eh, vyplácené riadne odstupné a kolektívne vyjedrávanie pre zamestnancov tak obrovské rozdiely a zmena smerovania Európskej únii vzťahov k obchodu a mm, zmena vzťahov s nadnárodnými spoločnosťami, ktoré nedôstojne správajú k zamestnancom, tak EGF je jediná vec, vec ktorú zamestnanci majú. A preto, žiaľ, e, to musím prijať, pretože potrebujem všetko, čo sa dá e, v Írsku a vo všetkých ostatných členských štátov, tak aby zamestnanci si našli opätovne zamestnanie, alebo prepustení zamestnanci si za, za, našli zamestnanie, ale súhlasím s vami, že nadnárodné spoločnosti sa správajú skutočne odsudenia hodne. Ďakujem pekne za otázku a teraz v mene skupiny zelených dostáva slovo pani Monika Vana. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ja by som e, chcela poďakovať aj spravodajkyni pani Harkin e, za mimoriadne konštruktívnu e, spoluprácu pre nás zelených. Európsky globalizačný fond je veľmi dôležitým dôležitý nástroj, ktorý pomáha ľuďom, ktorí trpia a prídu o zamestnanie kvôli globalizácii a padne do pasce chudoby. Je to jeden z mála nástrojov, pomocou ktorého Európska únia priamo pomáha občanom, kde nestojí e, v popredí hospodárstvo, ale človek. Tak ako mm, je to vhodné pre sociálnu úniu, o ktorú sa snažíme my zelenými. Podporíme správu a chceme tiež explicitne poukázať na to, že Gender Impact Assessment je e, v samosprávy, to znamená, že muži aj ženy profitujú rovnako z tohto fondu. No a samozrejme tento fond nemôže byť riešením pre zlú obchodnú politiku ani pre nesprávne koncernové stratégie a nemôže byť ani nahradením pre eh, prevenčné opatrenia, tak ako to správne povedal môj kolega Denanot. EGF samozrejme si ale vyžaduje reformu, napríklad eh, zamestnanci všetkých členských štátov by mali profitovať eh, z EGF, nielen tí najlepšie informovaní, tí o veľkých koncernoch, aj kvalita pracovných miest musí sa dostať do podpredia a rôzne nedostatky a medzery pre členské štáty v každom prípade treba odstrániť, pretože dávky a platby, ktoré musia podporovať členské štáty na pracovnom trhu a sociálnej politike, tie nemôže nahradiť EGF. Ja si myslím, že menovanie do EG, do vymenovanie do dvora auditorov členovia dvora auditorov mali by byť rovnako zastúpené ženy. Ďakujem pekne. A teraz sa mene EFTD dostáva slovo pán Tim Aker. Ďakujem, pán predseda. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je eufemizmus. Ako keby to bolo riešenie všetkých problémov EÚ. Viac peňazí, viac peňazí, viac peňazí. Žiadna zmena politiky, žiadna zmena smeru. Boh uchovaj, aby sme sa dotkli e, z jednotnej meny, ktorá spôsobuje mizériu v Európe. Nechápete, že tieto peniaze pochádzajú od daňových poplatníkov, ktorí trpia už dosť? Možno, že vidíte stúpajúce čísla HDP, ale u nás, v krajine, z ktorej pochádzam, produktivita stúpa, ale mzdy a plat je vlastne menej hodnotný, pretože ich miesta zaberá, je, zaberá lacná pracovná sila, ktorá prechádza z iných miest Európskej únie. Je možné prevziať kontrolu späť do svojich rúk. Existuje demokratická revolúcia, ktorá sa deje práve teraz. Referenda sa dejú v každom členskom štáte EÚ a e, skôr či neskôr sa v každej jednej takáto revolúcia udeje. Ľudia si chcú zobrať kontrolu do vlastných rúk nad, rúk nad obchodnou politikou. Európska únia tiež by mala robiť takú politiku, ktorú si želajú voliči. My sme predsa verejní činitelia, my musíme robiť to, čo chce naše voličstvo. 17,5 milióna v Spojenom kráľovstve hlasovali za to, že si chcú svoju obchodnú politiku riadiť sami. Takže zabezpečme, že nemusíme prediskutovávať balíčky, kedy ľudí prepustili a vy ich musíte za to kompenzovať. Dovolte, aby demokracia, aby ľudia vyhrali. La parola non è Zelstra per il gruppo Europa delle Nazioni della Libertà. A teraz dostane za skupinu ENF slovo pán Zelstra. Ďakujem, pán predseda. Toto nariadenie je úplne jasné. Ja hovorí jasnými slovami, o čom je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Keď človek stratí pracovné miesto, tak mu pomáha dostať ďalšie. Strácajú sa pracovné miesta preto, lebo je finančná práca. Polovica ľudí, ktorí dostanú peniaze z tohto fondu, naozaj dostanú nové pracovné miesta. Neviem, či to je úspech. Dá sa to nazvať úspechom 50 Je tu celosvetová kríza, ktorú tu všetci popisujeme a Európska únia kvôli členským štátom tiež sa potápa hlbšie, pretože niektoré krajiny nerastú hospodársky a my do nich stále nalievame peniaze. Prečo to robíme? Problém je fond ako taký. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Európska únia prevzala právomoci nad sociálnymi spoločenskými politikami a toto je problém. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem za ECR. Teraz vystúpi Pán Gerike. Ďakujem pekne. Včera sme e, si vypočuli e, dlhý prejav o stave únie a nadávali sme na to, že Európa padá v očiach ľudí. Dnes hovoríme o reformách a fungovaní tohto fondu EGF. E, je to modelový príklad toho, čo z európskej strany dobre mienime, ale napokon zle vykonáme v praxi. Tento fond je nástroj, ktorý sa priamo uh, dostáva, áno, je určený na pomoc pracovníkom a aj podnikateľom, tým, ktorí prišli o prácu, aby sa im pomohlo konkrétne pri opätovnom zaradení sa na pracovný trh. Je určený pre mestá, regióny, ktoré utrpeli uzavretím veľkej firmy a tak, ako sa to hovorí, stoja po, pod hospodárským šokom toto všetko znie dobre, ale keď sa pozeráme na analýzu čo sa písa Špígl, hovoríme aj o miliónoch ktoré nie sú k dispozícii. Ja som za to, aby sme kriticky sa pozreli na tento fond. Tento fond musí byť efektívnejší, ak naozaj má plniť svoj účel. Priama pomoc má význam len, ak rýchlo, priamo a nebyrokraticky naozaj sa dostane k tým, ktorí ju potrebujú. Toto, kolegovia, je tá veľká výzva v druhej polovici um, obdobia fungovania tohto fondu. Ďakujem. La parola Ďakujem, pán predseda. Fond na prispôsobenie sa globalizácii má pomôcť ľuďom, ktorí pres, stratia pracovné miesto, aby sa dostali späť do práce. Ale firmy, ktoré zlyhávajú, ktoré bankrotujú, tak sa deje preto, lebo sú iné sektory, ktoré využívajú voľný pohyb kapitálu. Inými slovami, využívajú kapitalizmus. Strach zo straty pracovného miesta priniesla globalizácia a EGF nie je všeliekom, je to aspirín. Pozrime sa na náklady na nezamestnanosť, pozrime sa na dávky v nezamestnanosti, ktoré treba vyplácať, pozrime sa na malé a stredné podniky, ktoré naozaj trpia. Aspirín im nepomôže. Je to bolesť hlavy z nezamestnanosti, na ktorú aspirín nezaoberá, nezaberá. Musíme to vyriešiť inak. Ďakujem. Ďakujem. A slovo má teraz pán Kasa. Ďakujeme Marian Harkin. existuje tu situácie. Tlmočenie v malčine nefunguje. Teraz je všetko v poriadku. Všetko je v poriadku, tlmočenie môže pokračovať. Prirodzene hovoril som o diskusii, ktorá prebehla včera o firme Caterpillar v Belgicku. Je to dobrý príklad, keď EGF sa môže použiť na takéto situácie. Efektívne však a ešte efektívnejšie treba konať okamžite, pretože by sme nemali dovoliť pracovníkom čakať, až kým sa dostanú znova na trh práce vyhodení a dlho tam zostávajú. Treba konať rýchlo. Tento fond má, zaznamenal aj úspechy a chceli by sme pozbudiť členské štáty EÚ, aby využili tento fond na maximum, ktoré to im iste pomôže v ťažkých, v ťažkých situáciách pre ich vlastných ľudí, ktorí sa v takýchto situáciách ocitajú. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je za socialistov a demokratov pani Ulfskog. Ďakujem pekne. Je dôležité analyzovať fungovanie tohto fondu, aby z ňom mohli mať prospech e, e, čo najpočetnejšie firmy, aj veľké, aj malé. Toho, koľko pracovníkov musí byť postihnutím prepustení, teda koľko musí byť prepustených, aby sa mohol nasadiť tento fond, je napríklad mm, na mieste prehodnotiť Južnom Švédsku eh, je teraz firma, ktorá prepúšťa pracovníkov. Ešte sa nevie, či eh, bude možné čerpať prostriedky tohto fondu, keďže počet pracovníkov eh, nedosahuje stanovenú úroveň. A, pričom, a pritom vidíme, že to postihuje celý sektor uzavretie takéhoto jedného podniku. Musíme zaistiť, aby tento fond EGF sa mohol nasadiť aj na zmiernenie dopadov, e, ktoré e, spôsobuje napríklad faktor rôznych obchodných konfliktov. Mm, parlament e, toto vníma inak ako komisia a rada. Musíme sa dohodnúť na tom, kedy tento fond sa môže uplatniť. Pani Malmstromová, komisárka pre obchod, sa jasne vyjadrila, že je ochotná prehodnotiť fond z tohto uhla pohľadu. Pani Malmström sa zároveň vyjadrila, že negatívne dopady e, súvisiace s e, obchodnými dohodami by sa mali mm, môcť vyvážiť práve týmto fondom. E, ďakujem pekne za vašu odpoveď, už pre pani komisárka. Teraz nasleduje pani Jetenmeky, pán predsedajúci, pani komisárka. Tento fond EGF Fungoval vtedy, keď ľudia získali ďalšie možnosti rekvalifikácie alebo našli si nové pracovné miesto. Z takýchto pozitívnych e, skúseností musíme čerpať pri ďalšej analýze, ale treba pripustiť, že fungovanie tohto fondu má aj mnoho nedostatkov a tie sa musia samozrejme napraviť. Existujú prípady, v ktorých e, prostriedky z tohto fondu sa využili na kompenzáciu e, národných sociálnych záruk a samozrejme toto nie je pôvodný zámer um, vytvorenia tohto fondu. Aj um, synergie e, s ostatnými e, európskymi fondami sa musia hľadať e, a nesmie sa nahradzať tento fond inými prostriedkami ani naopak. V niektorých prípadoch sa pomoc pod, poskytla a pritom skutočná úspešnosť tohto fondu bola veľmi nízka, dokonca až pod úrovňou 4 e, e, Ďakujeme pekne e, všetkým kolegom za spoluprácu, ďakujem aj kolegyni spravodajkyni, ktorá vypracovala túto správu a dúfam, že sa nám podarí spoločnými silami zlepšiť fungovanie tohto fondu. Ďakujeme pekne, pani podpredsednička. Teraz začíname spontánnu časť rozpravy. Najskôr dostáva slovo pán Hetman. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Pani komis- Ďakujem pán predsedajúci, kolegovia, pani komisárka. Správa pani Harkin veľmi trefne zhrňa všetko, čo to posiala Európsky fond na prispôsobenie globalizácii dosiahol. Je dôležité rozlišovať medzi fondom EGF a sociálnym fondom. Isté, že doplňajú sa navzájom, e, často majú tú istú cieľovú skupinu, ale musíme mať na pamäti, že Európsky sociálny fond vychádza z viacročného programového plánovania, pričom tento fond EGF sa môže využiť aj bez eh, takéhoto plánovania vopred. Musíme preto zaistiť eh, čo najoptimálnejšie efekty synergie medzi týmito dvoma nástrojmi. Tiež je dôležité zaistiť, aby sme sa venovali dlhodobým riešeniam, ktoré by dosiahli zlepšenie pomerov na pracovnom trhu. Keď sa však pozeráme na počty e, ľudí, ktorí pôsobia ako e, SZČO, práve e, vďaka podpore z tohoto fondu ich percentuálny podiel je veľmi nízky. Ďalej pán Negresku. Ďakujem pekne. Ja pôsobím ako mimoriadný spravodajca vo výbore pre rozpočet pre projekty, ktoré sa financujú z tohto fondu už som analyzoval viacero takýchto e, projektov a chcel by som navrhnúť veľmi konkrétne, aby sa e, znížila hranica e, počtu zamestnancov, ktorí prišli obrácu, Ak by malé a stredné podniky mohli tiež čerpať podporu z tohto fondu, pomohlo by to. A tiež komisia musí zaistiť jednotnejšie dodržovanie pravidiel pri čerpaní tohto fondu. Niektoré členské štáty totiž čerpajú viac prostriedkov ako iné. Tiež je treba lepšie komunikovať o tomto fonde a zajistiť čo najefektívnejšie využívanie tohto fondu. Je to mechanizmus na boj proti nezamestnanosti? Nie. Musíme nájsť eh, vhodné formy zväčšenia financovania tohto fondu. E, zdá sa, že e, tento fond sa vníma iba ako krátkodobá náplasť, musíme však hľadať dlhodobé riešenia. Ďalej, pán Marias. Ďakujem veľmi pekne. EGF bol vytvorený na to, aby zaistil a poskytol pomoc zamestnancom, ktorí prišli o zamestnanie kvôli veľkým štruktúrálnym zmenám a hospodárskej a finančnej kríze na, kríze na celom svete. A Pôvodne v ňom bolo 500 miliónov eur. Nedávno zelenú no, pomoci supermarketu Larisa v Grécku, ktorý prepušťal. No a preto e GF hrala dôležitú úlohu a ja som v apríli napísal list vyšetrovaciemu výboru a žiadal som o komisiu, o kompenzáciu pre Larisu. Je potrebné poskytnúť takúto pomoc kvôli vysokému počtu prepustených. Ja. Ešte pani Tomč. Ďakujem veľmi pekne. Ja už veľmi dlho sledujem fungovanie tohto fondu a samozrejme vidím, ako sa v priebehu od začiatku platnosti pravidel tým najväčším podnikom, teda prepusteným z tých najväčších podnikov, môžu a teraz, ale dnes môžu dostávať fondy z tohto a peniaze z tohto fondu aj malé a stredné podniky, ale neurobili sme ešte dosť. A treba to ešte stále prispôsobiť. Súhlasím s kolegom, ktorý upozornil na to, že malé a stredné podniky, eh, o ktorých v parlamente hovoríme veľmi veľa, ešte stále nemajú rovnaké možnosti prístupu k podnik, eh, prostriedkom. Podniky využívali tento fond. Je mi ľúto, že aj v mojej krajine bola, bola úspešne riešená len jedna žiadosť, no ja žiadam komisiu, aby všetky postupy boli menej byrokratické, tak aby sa ľudia ľahšie dostali k prostriedkom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a na záver rozpravy dostáva slovo najskôr pani Tyson a potom pani Harkin. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni vážení poslanci a poslankyne parlamentu, ja by som chcela vyjadriť svoje, svoju vďaku práce spravodajkyne a rada by som tiež po- ďakovala parlamentu, mne komisie za ďalšie oč- odporúčania na ďalšie zlepšovanie fungovania EGF a by sa dokázal prispôsobiť zmenám na európskom pracovnom trhu. Dnes EGF sa nedá využívať na anticipáciu dôsledkov globálneho obchodu, bol vytvorený na to, aby reagoval na konkrétne situácie, ako napríklad uzatvorenie továrni. Moja osobná, môj osobný názor je taký, že anticipácia je vždy lepšia ako náprava škôd a je preto logické, že obchodná politika musí byť dobre skoordinovaná s priemyselnou a obchodnou politikou a tak aby sa ehm, dokázalo hospodárstvo prispôsobiť. Ako viete, príprava obchodných dohôd obsahuje aj sociálne, hodnotenie sociálnych dopadov, avšak to musí generovať všeobecne pozitívny výsledok pre všetky strany. Globálnym pozitívnou dohodou nie je vylúčené, že niektoré sektory našeho hospodárstva ehm, by utrpeli. No a preto zdieľam názory Cecilie Malmstromovej, že niečo treba urobiť na to, aby sa riešili možné negatívne dopady globálneho obchodu na špecifické sektory. A ako som už povedala, EGF v súčasnej podobe nedokáže tento účel splniť. Vážení poslanci a poslankyne parlamentu, rada by som vás uistila, že tak ako povedal váš predseda, ja zaistím, aby všetky politiky aby pre všetky politiky boli genderové indikátory na to, aby sa dokam mohla hodnotiť rovnosť mužov a žien, hlavne na pracovnom trhu. No a poslanky a poslanci Európskeho parlamentu, my e, samozrejme ďalej sa budeme zaoberať myšlienkami vašej správy pre, pri príprave právnej bázy na fungovanie EGF po roku 2020. Ďakujem vám veľmi pekne za inšpiráciu, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem poslankyne, poslanci parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz spravodajkyňa, pani Harky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem kolegovia za naozaj podnetnú rozpravu. Určite nebudem schopná všetkým odpovedať na všetky otázky, ale pokúsim sa aspoň na niektoré. Pani komisárka, začali ste výrokom, že EGF sa nedá použiť ako intervencia v prípade strát pracovných miest, čo sa týka obchodných počinov. Marina Arena celkom správne protirečila. Povedala, že predtým bolo možné 150 miliónov ročne bolo možné vynaložiť na tieto obchodné dohody. Mnohí kolegovia hovorili o potrebe anticipovať a manažovať zmenu. Potrebujeme rozšíriť naše myslenie, aby sme videli, či by je možné urobiť preventívne kroky. Niektorí kolegovia navrhli, že zamestnávateľia využívajú EGF ako prostriedok vyhnutia sa svojej legislatívnej zodpovednosti. Ja to odmietam vo všetkých prípadoch. Členské štáty zaručujú, že tie firmy, ktoré bankrotujú, naozaj musia splniť všetky právne náležitosti a je tu Ist, e, iná otázka, či sa to tak naozaj stalo, či to bolo skontrolované, ale rozhodne netreba obviňovať takto firmy. Je to mechanizmus solidarity Európskej únie a zamestnávateľia z neho nebenefitujú. Komisárka sa vyjadrila, že chce rozšíriť výnimky z NEEDS. Je to nová, nový aspekt, ešte sme nemali čas posúdiť tento nástroj a jeho dopad, ale NEEDS je niečo, čo by malo byť nastavené na potreby ľudí. Chcem poďakovať kolegovi Boylen, ktorý alebo ktorá zabezpečili k participáciu všetkých komunít vo svojich pozmejúcich návrhoch. Komisárka, hovorili ste o výnimkách, hovorili ste o článku 3.1 a 3.1b, ale máme tu aj článok 4.2, ktorý sa dá aplikovať v nevyhnutných situáciách pri e, situáciách na trhu sú nejaké predsudky voči e, žiadosti pod týmto článkom 4.2. Malé a stredné podniky nemali ten istý prístup k tomuto fondu ako veľké firmy. Sama ste to pripustili. Je tu návrh, že táto správa by mala byť kompromisom v parlamente. Všetky politické skupiny by sa na tomto kompromise mali zhodnúť a mali by sme odstraňovať eh, tie negatívne veci a podporovať tie pozitívne. Ďakujeme. Ďakujeme pani Harkin za